rokovacím poriadkom bude využívať plné práva s tým súvisiace. Z ALDE som dostala nomináciu na členstvo v delegácii a výboroch. Tieto nominácie budú v zápisnici z tohto zasadnutia. Ak nebudú vznesené prípomienky,